Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις. Milé kolegyne, kolegovia, chcela by som vás požiadať, aby ste si posedali, aby sme mohli začať s hlasovaním. No ešte predtým, než prejdeme k hlasovaniu, by som chcela oznámiť dve veci, konkrétne písomné vyhlásenie 47 v súvislosti s rybami ako všeobecným statkom. To má viac podpisov, ako je jednoduchá menšina. Takže v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu bude tento text uvedený v rámci zápisnice z tohto zasadnutia. No a mená signatárov budú v rámci zápisnice tiež uvedené. No a slovo dostáva pán Milana, ktorý je spoluautorom tohto písomného vyhlásenia. Pán Milana, máte, pra, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom a rovnako ich týmom asistentov za e, príspevok k úspechu tejto iniciatívy. Ryby sú spoločným statkom, pretože, blahom, pretože poskytujú viac ako 15 bielkovín miliónom ľudí. A to znamená, že ryby sú skutočným spoločným statkom. No a vyjadrenie tohto, alebo zmysel tohto vyjadrenia je komisii uviesť presný postup pre zodpovedné, zodpovedný low rýb reforma spoločnej rybolovnej politiky má o jeden dôvod viac, aby podporila kroky a opatrenia na to, aby európska politika vyšla z tej ohrádky ktorá je veľmi regulovaná. More naopak je miesto, kde sa dajú zvyšovať kapacity s využívaním inovatívnych techník a uzatváraním zlú s tretimi krajinami. Nie je to len otázka, otázka ochrany životného prostredia a biodiverzity, ale je to otázka zodpovedného rybolovu, hospodárskej udržateľnosti, záujmu našich rybárov a celého hospodárstva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Milana. No a ja vám teraz môžem oznámiť, že písomné vyhlásenie 52, ktoré sa týka detí postihnutých Downovým syndromom,